Všetkým vám prajem dobrý deň. My máme program skôdze, ktorý je eh, na dnes eh, veľmi nabitý. Chcem poprosiť, aby ste eh, ho schválili a aby ste akceptovali, že naše stretnutie sa stretne 15 minút pred 12, aby všetci z vás ste sa mohli Eh, dostať na plenárku eh, na hlasovanie, ktoré nás čaká. Čiže 11.45 končíme. Eh, v útorok 29. mája počas zasadnutia v Štrásburgu výbor schválil štyri návrhy, štyri legislatívne návrhy, ktoré spoločne tvoria základ budúcej generácie koheznej politiky roky po roku 2020. Tieto štyri návrhy, ako veľmi dobre viete, sa týkajú jedného nariadenia o spoločných systémoch rôznych fondov, VFR, jedno nariadenie, ktoré sa týka Európskeho rozvojového regionálneho fondu, Európskeho, pardon, kohezného fondu, jedno nariadenie, ktoré sa týka spolupráce konkrétne Európskej územnej spolupráce Interreg po roku 2020 a jedno nariadenie, ktoré sa týka nového mechanizmu pre uľahčenie cezhraničných projektov alebo pre podporu cezhraničných projektov. Ďalšie legislatívne návrhy, tak či už ide o Európsky sociálny fond, budú schválené tento týždeň, ak si dobre pamätám, a ďalšie ešte budú pokračovať v dva nasledujúce týždne, tak ako nová verzia Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj program pomoci pre štruktúrálne reformy. Nemáme ešte stále žiadnu takú celkovú víziu ohľadom mnohé, mnohých eh, elementov alebo mnohých prvkov či častí, ktoré sa budú týkať tohto obdobia po roku 2020. Avšak máme tu už návrh ohľadom tých hlavných nástrojov. Toto už bolo zverejnené a my dnes eh, tu eh, privítame medzi nami s veľkým potešením pani komisárku pre regionálnu politiku Korinu Kretu. Chcem jej poďakovať za to, že je tu medzi nami ktorá je totižto zodpovedná za všetky tieto návrhy, eh, ktoré boli prijaté práve v útorok Čakáme teda e, s netrpezlivosťou teraz na vaše informácie, pripomienky ohľadom tých e, zverejnených e, návrhov a budeme pokračovať tak ako bežne v tom poradí, že najprv teda pani komisárka sa vyjadrí. Bude mať asi 15 až 20 minút na to a potom sa budú vyjadrovať členovia nášho výboru, aby nás mohli informovať o ich pripomienkach ako vždy najprv odovzdám slovo koordinátorom v prvom kole a potom v druhom kole budú mať eh, ďalší členovia a naše eh, stretnutie, ako som už povedal, sa skončí 11.45. Pani komisárka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem, pán predseda zasadnutie regie je naozaj mimoriadné. Som tu na to, aby som vysvetlila výsledky toho, čo myslím si, bol veľmi dlhý a intenzívny proces. Som presvedčená, že komisia predložila dobre vyvážený návrh. Jednak pre eh, viacročný finančný rámec a pre koheznú politiku. Naša politika zostane silnou politikou pre všetky regióny Ehm, všetci sme rozhodnutí zastávať koheznú politiku a tešíme sa z tohto výsledku. Chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu a najmä výboru REGI za to, že je v prvej línii tohto zápasu. Nebolo to jednoduché. Ako som povedala, nový legislatívny balíček pre koheznú politiku, ako som povedala, myslím si, je dobre vyvážený a keď berieme do úvahy kontext Brexitu a nové výzvy, ktoré sú pred nami, tak si myslím, že sme dosiahli dobrý výsledok. To, čo sme očakávali, keď komisia zverejnila svoj návrh na viacročný finančný rámec, tak máme nový rozpočet 1,1 e, triliónov eur a to je nová investičná politika je veľmi dôležité povedať, že toto e, je vlastne rozhodujúci podiel rozpočtu EÚ. Mojím cieľom bolo od začiatku zabezpečiť, aby zdroje pre koznú politiku boli rozdelené do regiónov a krajín tak spravodlivo, ako je to len možné. Preto komisia navrhuje rozpočet, ktorý sa zameriava na tých, ktorí sú najviac odkázaní a finančné zdroje sa sústredujú na najchudobnejšie regióny v členských štátoch ale tiež na regióny, ktoré majú vysokú mieru nezamestnanosti, regióny, ktoré sú dotknuté najviac e, krízou, alebo ktoré trpia dôsledkami globalizácie. Veľmi dobre viete, že rovnako dôležitý je ten sľub, sústrediť sa na zjednodušený systém podávania výkonu. Vidíme, že tu máme návrhy, ktoré e, majú vlastne kratšie a modernejšie ciele. My sme sa sústredili a kladieme dôraz na priority, ktoré pomôžu Európe, aby bola konkurencieschopná, konkurencieschopná a aby čelila globalizácie, teda e, transformácia priemyslu, e, nízkouhlíková ekonomia, ekonomika a e, sústredujeme sa na viaceré ciele na národnej úrovne, aby krajiny mali e, možnosť vybrať si tie najvhodnejšie investície. No a máme menej a, e, a, a, a širších cieľov. To vytvára väčšiu flexibilitu. Flexibilita sa zvyšuje E, tiež pokiaľ ide o srednú revíziu roku 2025 a členské štáty a regióny môžu potom pozmeniť e, programy na posledné roky. Tým sa vlastne uľahčí prispôsobenie programu. Naše skúsenosti ukazujú, že nedokážeme odhadnúť, aká bude situácia o 5, o 10 rokov alebo o 7 rokov. Pred 7 rokmi sme vôbec neočakávali také zásadné zmeny v našich e, odhadoch pre tento kontinent. Takže musíme byť flexibilnejší a musíme zabezpečiť, aby implementácia bola rýchlejšia. Preto navrhujeme, aby sme použili princíp N plus 2. To znamená, že občania naozaj budú e, cítiť zmeny. Chceme byť čím bližšie k občanom a e, to sa odráža aj v našom tematickom zozname Chceme sa venovať teritoriálnej dimenzie, kohézie a podporovať udržateľný rozvoj a e, podporovať miestnú úroveň. Chceme mať koherentnejší prístup k mestám. Máme viacej urbárnych mestských e, nástrojov a počas holandského predsedníctva sa rozvíjala mestská agenda, ale bolo to fragmentované Eh, miestni hráči eh, mali problémy hľadať miesta potreby, takže navrhujeme spoločný prístup, máme tam teda nové ciele, Urpact eh, a sieť pre mestský rozvoj. Takže od roku 2020 mesta budú mať väčšie slovo pri tvorbe projektov, lebo oni najlepšie vedia, čo je potrebné lepšie ako my v Bruseli a v Luxembursku. Ďalším e, rozhodujúcim prvkom je medziregionálna spolupráca. To je asi najkonkrétnejší výsledok našich e, európskych projektov. Aj tu máme veľké ambície. Najprv navrhujeme, aby sme zachovali horizontálne priority a preto spolupráca mimo jednotlivé oblasti bude A Potom máme špecifické ciele ako medziregionálne i inovatívne investície, aby sme pomohli regiónom v jednotlivých krajinách, aby spolupracovali na inteligentných špecializáciách. Máme tiež nový mechanizmus na riešenie právnych a administratívnych e, e, prekážok pri cezhraničnej spolupráci. To zjednoduší cezhraničné projekty a bude možné na dobrovoľnom základe, aby jeden členský štát mohol podať žiadosť aj e, o projekty v susednom členskom štáte. To bude oveľa jednoduchšie, aby sa implementovali programy cezhraničnej spolupráce, ak členské štáty e, budú ochotné prezrieť legislatívu e, v tomto ohľade. Takže vidíte, že máme veľké ambície a chceme byť pragmaticky. Ide nám o to, aby sme naozaj dosiahli zmeny. No a potom potrebujeme zjednodušený mód e, podávania výsledkov. Chcem vás ubezpečiť, že sme tvrdopracovali a chcem sa poďakovať všetkým vám a tiež našim službám za podporu. E, v súčasnosti pracujeme e, s tzv. podmienkami zjednodušenia, enabling conditions, a to nám umožňuje, aby kritériá boli oveľa matateľnejšie. Máme e, zoznam zjednodušujúcich opatrení, napríklad postupy určovania, nemáme špecifické pravidlá pre projekty, ktoré prinášajú výnosy No a pokiaľ ide o audity, samozrejme musíme kontrolovať daňové peniaze, takže tam zjednodušujeme tiež e, e, tieto postupy pre tie projekty, ktoré majú dobrý e, záznam, dobrú históriu. No a tiež máme zjednotený audit. Chceme predísť s dvojeným auditom, lebo máme národných auditorov, máme našich vlastných auditorov v komisii a samozrejme máme aj Európsky dvor auditorov. Takže toto chceme zosúľadiť. A teda príjemcovia nebudú mať viacnásobné kontroly. Kohezná politika by nemala byť o e, účtoch, o postupoch, a, a o administratívnej záťaži, ale viac o výsledkoch, o budovaní dôvery. Chceme, aby finančné nástroje boli jednoduchšie. Poprvýkrát máme celkom zosúladené e, nástroje, ktoré pracujú s jednotným, jednotou sadou pravidiel. E, teda je tu aj ďalšie zjednodušenie v celkovej architektúre. Máme viaceré zdieľané fondy a toto umožní konzistenčný prístup e, ku implementácii monitoringu a hodnoteniu a dúfame, že to zníži e, administratívnu záťaž pre orgány. Chceme zjednodušiť možnosti, aby sme e, vytvorili nové, nové e, nástroje ctení členovia, členky parlamentu. Toto sú teda naše nové nástroje pre koheznú politiku Pustili sme sa do veľmi ambiciozného projektu zjednodušenia a flexibility. Vychádzame zo skúseností v minulosti a samozrejme chceme, aby architektúra systému bola zachovaná. Mám dôveru, že vy v Európskom parlamente a my v komisii budeme pokračovať v konštruktívnom dialogu a chcem vás ubezpečiť, že predseda Juncker a aj my očakávame ukončenie e, rokovaní e, pred e, európskymi voľbami, nie s ohľadom na voľby, ale pretože potrebujeme začať s implementáciou, aby sme predišli meškaniam, ktoré už máme teraz. Naše štúdie ukazujú, že ak nezačneme s implementáciou 1. januára 2021, tak viac ako 100 tisíc programov bude ohrozených e, a nebudú môcť byť dokončené s podporou EU fondov. Ďakujem veľmi pekne za vašu dôveru a podporu a e, teším sa na diskusiu s vami. Ďakujem. Pani komisárka, chcem vám poďakovať e, za toto vyjasnenie. My teraz otvoríme diskusiu. Najprv dáme rečnícky čas k dispozícii koordinátorom a začne EPP. Ask... Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv chcem požiadať o povolenie, aby sme sa podelili na, o náš rečnícky čas v prvom kole s Janom Obrichtom. Ak to je v poriadku, tak ja uvediem len pár predbežných pripomienok. Ďakujem komisárka za to, že ste prišli. E, vy ste dodržali sľub, že ste prišli so všetkými tými témami v máji, aby ste nám dali možnosť to urychliť e, v parlamente a môžem povedať, že dnes ráno na koordina- zasadnutí koordinátorov sme sa dohodli, že budeme venovať všetkých spravodajcov nasledujúci mesiac v júni a to sme už robili v GPR, aby sme menovali spravodajcov, s ktorými môžeme začať našu prácu a dokončiť e, to v prvom čítaní v toto období. Teda sme pripravení a prebehli všetky prípravy o tých stavebných blokoch e, v koheznej politike. Mali sme aj druhú koheznú správu a veľa textu sme našli aj v informáciách, ktoré ste nám dali ale musím povedať, že máme pocit, e, že e, je to už e, deň po funuse. A čo? To je o tom, že čo urobíme, čo dostaneme. Ale nie je to tak o meritkách, ale skôr o peniazoch. A teraz dám slovo Janovi Olbrichtovi. Thank you. Ďakujem. Ako viete, ja tiež budem vystúpať v úlohe spravodajcu pre MFF, no zároveň sú tu zaujímavé informácie od vás o systéme plnenia, ale tento systém sa bude preberať vo výbore regí v nasledujúcom mesiaci a je dôležité, aby sme našli nový systém na no, našťastie alebo na nešťastie. Komisia zmenila ten proces. Komisia začala s číslami a než e, e, komisárka hovorila o minus 7% pre koheziu s použitím údajov na 2020. E, a neskôr sme dostali informácie, že kohezné fondy pôjdu nižšie v stálych cenách z roku 2015 o 10%. Ak je to o, o 10% menej, tak my čakáme na informáciu, aký dôsledok bude z krátenie 10%. A potom dostali informáciu do parlamentu, že minus 47% pre kohezný fond. To nie je malé zniženie. To, ak e, budeme krátiť e, kohezné fondy o 46, tak to znamená, že to je relatívne. Tak čakáme na tie čísla a pred dvoma dňami sme dostali informácie, keďže um, príloha k CPR bola dosť prekvapujúca, lebo sa má uh, hlasovať tá príloha pre CPR kvalifikovanou väčšinou. No čakáme pre uh, jednotlivé obálky pre členské štáty a začali sme analyzovať tie čísla a získali sme dosť prekvapivé číslo minus 23 a preto otázka je, aká je metóda? Ako metódou ste dospeli k týmto číslom? A preto tu máme takéto čísla. Preto mám takéto, takúto otázku. A poprvé, podľa vašich informácií, podľa vašich analýz, aký je počet tzv. kohezných štátov dnes? Je to rovnaký počet kohezných štátov, alebo budeme mať menej kohezných štátov v budúcnosti? Zmení niektorý e, štát e, štatút, ostane sa nekohezný štát, potom by to vysvetľovalo tých minus 46%. Po druhé, a čo definícia menej v rozvinutých regiónov? Lebo chápeme, že mm, keď použijete 80% HDP a 20% iných e, prvkov, tak takéto sú naše informácie. Takže definícia menej rozvinutých sa zmenila. Samozrejme, e, e, e tá definícia mm, prechodných e, sa tiež zmenila, lebo prechod je z 97% HDP na 100% a to mení tú situáciu, že časť eh, Holandska už teraz je v prechode a veľká časť eh, Francúzska je teraz eh, prechodná. A preto ten pomer medzi menej rozvinutými k prechodným sa úplne zmenil. Preto otázka je z mojej strany, že dnes máme úplné číslo menej rozvinutých regiónov v Európe. A čo v budúcnosti? Budeme mať rovnaké počet menej rozvinutých e, regionov v Európe, alebo podiel menej rozvinutých voči ostatným sa zmení, pretože keď hovoríte, že e, zmena je v tom, že kohezná politika sa bude zameriavať hlavne na menej rozvinuté regióny, tak čo tým myslíte? Čo myslíte tými menej rozvinutými regiónmi? Chápem to tak, že keď máme dnes e, počet 300 30 miliard pre koheznú politiku, používam informácie z koheznej politiky, teda tradičnú politiku a nie koheznú kapitolu. Takže 330 miliard pre tradičnú koheznú politiku, tri fondy. Teda myslím, že spôsob, ako sa prerozdelí 330 je, že to má ísť hlavne na tzv. menej rozvinuté prechodné a viac rozvinuté. Takže ja by som rád zopakoval moju otázku, že čo kohezné štáty? Pretože radi by sme eh, vedeli, že čo sa stane s koheznými fondami. Druhá otázka je, čo menej rozvinuté regióny v porovnaní s prechodnými regiónmi a viac rozvinutými. Je to naozaj tých 20% e, kritérií, ktoré úplne zmenia situáciu? To je dôležité. A nakoniec musím povedať jednu pripomienku. Vyzerá to ako zmena politiky. Nie vo veci plnenia, ale vyzerá to ako zmena politiky vo veci smerovania. Je to naozaj zmena? Alebo je to východisková stratégia pre znižovanie? Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Teraz odovzdám slovo za koordinátorovi za socializmus. Eh, srdečná ďaká, pán predseda, srdečná ďaká komisárke za jej prezentáciu. Ja by som rada začala s niečím pozitívnym a teším sa, že aj v budúcnosti E, návrh komisie predpokladá, že všetky regióny sa budú môcť e, zúčastňovať na koheznej politike. Kolegyne, kolegovia, nebolo to vždy tak, že e, isté, že sa to takto môže uskutočniť a preto myslím, že to dôležité signál, čo aj z parlamentu máme vyslať občanom. Podľa mňa je veľmi dobré, že pre regióny značne vyššia prúžnosť v prioritách nastáva, že regióny budú mať e, väčšie právo do toho e, hovoriť, aké priority a aké úlohy chcú naozaj riešiť na úrovni regionov a myslím, že výborné, že ten krok, ktorý sme začali v konaní Omnibus pre zjednodušenie tejto politiky k z niženia byrokracie koheznej politiky, že tento bol uchopený a ďalej rozvíjaný. Myslím, že to je dôležité posolstvo. Osobne sa tiež e, teším z toho, že ja som z mestského mm, prostredia a že mesta budú mať e, väčšie hodnoty v tom riešení víziev, ktoré máme a že dostanú možnosť, e, aby pracovali oveľa samostatnejšie ako doteraz. Pre mňa je to naozaj najväčší problém v, pri politike. E, to značné krátenie rozpočtu a trošku ma hnevá, že pán Oettinger, čo e, nesúvisí s vami pani Kreco, že e, pán Oettinger hádzal postrelné bomby a povedal to, čo najmenší problém, že pri kohezné politike len 7%, ale je to viac peňazí a sám Jan pri tých prechodných e, v Holandsku, Holandsko e, stratí 22 alebo 23 e, štruktúrnych fondov a toto sú z časti drastické kratenia u niektorých členských štátov a myslím, že to parlament včera v uznesení k eh, MFF jasne povedal, že s tým nesúhlasíme a žiadame, aby sa to ešte ďalej vyjednávalo. Eh, no to nie je v prvom rade ten problém eh, obsahu tých návrhov ku koheznej politike. Ja mm, v skutočnosti mám ešte dve mm, otázky k tomu. Moja politická skupina a ja osobne, my máme mm, málo pochopenia, že prečo e, makroekonomická kondicionalita je súčasťou CPR. Ja žiadam o pochopenie u talianských kolegov, no ak to bude možné, tak potom to národnú balku pre Taliansko môžeme hneď vymazať, pretože tie e, dlhy sú také vysoké, že hneď e, môžeme uplatniť makroekonomickú kondicionalitu. Nemyslím si, že toto je zmysel koheznej politiky a potom sa pýtam aj o skúsenostiach, ktoré majú z minulých rokov pre Grécko, sme zradili špeciálne programy, mohli investovať so štrukturálnymi fondami, aby e, mohli výjsť z tej krízovej situácie a mm, pokúšame sa Španielsko a Portugalsko e, zasadiť e, do makroekonomickej kondicionality, no stále to zlyháva. Tak prečo opäť takýto nástroj tu zase nasadzujeme? Druhá otázka je, že ako viete, parlament e, sa veľmi zdráha s pomocou strukturálnych prostriedkov a kohezných prostriedkov podporovať e, strukturálne prostriedky v členských štátoch, pretože jedno s druhým majú čo dočinenia do istej miery, ale nie v skutočnosti, pretože kohezná politika aj e, podľa zmluv má inú lohu ako strukturálna reforma. A nie som si istá, prečo to 5 e, máme použiť ako súčasť koznej politiky. A tretia téma, to je bod, ktorý vyjadril aj Jan, že je pekné, že teraz transparentným spôsobom tie národné balky v CPR e, boli zahrnuté v prílohe a rozšírila sa berlínska metóda, ale je to poprvýkrát, e, čo sa CPR vyjednáva predtým to sa vždy robilo v rámci vyjednávania o rozpočte a teraz neviem, že či je naša úloha pozerať, že či, to, či tam e, zoberieme viac menej percent e, k, na pre nezamestnaných, alebo pre e, mladých, alebo pre ženy, alebo viacej pre utečencov. Takže je tu nebezpečie, že to číslo, ktoré aj tak nakoniec ministri financí budú vyjednávať. E, myslím, že tým e, pichneme nôž do chrbta kolegom keď povedia, že musím sa pozrieť na to, že parlament bude e, robiť rozhodnutia o rozdelení rozpočtu. Nie som si istý, či je dobre to tak robiť. A Ďalšia vec e, je, že vypustenie ELA z CPR e, môže e, spôsobiť to, že rozvoj vidieka bude tým trpieť a myslím, že kolegyňa a kolegovia v poľnohospodárskom výbore majú na zreteli rozvoj vidieka, ale k tomu sme pridali ďalšie fondy v CPR a tam, mm, kde sme mm, spolu úspešne pracovali, tak e, ja veľmi ľutujem a mohli by ste vám k tomu dať nejaký komentár. Merci Constance pour tes commentaires. Ďakujem pekne, Konstans. A teraz e, náš e, pán kolega Tomášek za, glup, za stranu ECR. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pani komisárka Kretu, že ste prišli medzi nás. Chcela by som vedieť, do akej miery môže komisia pomôcť členským štátom, ktoré nemajú dostatok e, skúsenosti a expertízy, aby, sa, aby mohli sa uchádzať o Horizon 2020 alebo ďalšie e, zdroje z e, centrálneho managementu. S ohľadom na Brexit bude väčší dôraz na centrálne správované fondy. Takže chcem sa spýtať, ako môže komisia a bude komisia pomáhať členským štátom, e, najnovším členom EÚ. Tu, si, e, tu myslím najmä na e, Chorvátsko, ktoré sa prelo v roku 2013. Ako môže komisia pomôcť týmto krajinám, aby mohli využiť viac týchto fondov? Najmä preto, lebo kohezný fond bude z, skrátený o viac ako 45 Ďakujem pekne za ALDE Matis van Miltenburg. Well, you, for... Ďakujem, pani komisárka, ďakujem, že ste prišli už dva dní po predstavení návrhu. A som spokojný s tým, čo máme na stole lebo vidíme, že chcete posilniť e, prepojenie medzi európskym semestrom a koheznou politikou. To už bolo na čase vrátanie makroekonomických kondicionálit. To sú návrhy, ktoré sú dokonca zlepšené, lebo keď berieme do úvahy tie makroekonomické nerovnováhy a ten postup, ktorý je s tým spojený, tak e, E, dúfam, že to nebude vlastne menšinový názor pre budúcnosť, lebo toto je vlastne cesta do budúcnosti. Takže tie prvky ako je N plus 2 alebo zrýchlenie implementácie a m, mm, pani Krell to tiež povedala nová mestská iniciatíva e, New Urban Initiative. E, to je dobré pokračovanie toho, čo sme začali vlastne mestskou agendou Urban Agenda. Takže ide o novú možnosť investícií, ide o to, aby sme naozaj dosiahli zmenu, keď hovoríme o podnikateľskej sfére, o rozvojovej komunite, aby mohli naozaj byť konkurencieschopní na globálnej úrovni. Nejde o kohéziu vo vnútri EÚ, ale ide o konkurencieschopnosť na globálnej úrovni. Som rád, že tento návrh rozšíriť e, e, rozsah pôsobnosti naozaj prinesie e, nové investície a zmenu. Ale mám aj otázky, pretože veľmi naliehavo ako výbor regia a tiež plenárka sme žiadali, aby sme zvýšili rozpočet pre obálku európskej územnej spolupráce je tam mínus 65% pre cezhraničnú spoluprácu a ešte viac podľa toho, ako to počítate. A, a toto nie je v súlade s tým, čo sme žiadali v správe Westfale a v správe Žulery. Takže aké máte na to vysvetlenie? A viem si predstaviť, že chcete integrovať špecifické nástroje, napríklad eh, predstupovú pomoc do jedného nariadenia, ale Prináša to aj nové dodatočné interreg ciele napríklad. To je cieľ, e, ktorý sa týka bezpečnejšej Európy a to hovoríme o európskej e, územnej spolupráci. A tu ide o to, ako prekonávať hranice, najmä medzi e, krajinami EÚ, ale aj s tretimi krajinami. Teda nejde o to, aby sme sa správali ako policajti na e, e, vnútorných hraniciach. Takže aké projekty budú financované, keď máme na zreteli tento nový e, cieľ Interreg, keď hovoríme o bezpečnejšej Európe. Myslím, že by sme vôbec nemali financovať ploty na hraniciach. No a potom e, ďalšia otázka týka e, výkonnostnej rezervy po prvom preverení vidíme, že tu je vlastne prerušenie v novom období. Aké sú dôvody na to prerušenie? Lebo naozaj zatiaľ nemáme skúsenosti, lebo ešte tento rok musíme vytvoriť eh, hodnotenie, pripraviť hodnotenie eh, rezerv, a teda ako sa budú pridávať rezervy v súčasnom programovacom období. Takže eh, tu by som potreboval nejaké vyjasnenie. No a posledný bod. Riadenie audity. Som rád, že komisia sa naozaj pokúsila dosiahnuť zjednodušenie a diferenciáciu pri overovaní a auditoch. Ale bol by som rád, keby som počul, ako sa to bude prakticky robiť. Kto bude posudzovať, že je možné aplikovať ten zjednodušený režim pri verifikácii auditoch? bude rozhodovať celková suma pridelená člen, pre členský štát alebo predchádzajúce skúsenosti. Ja by som naozaj chcel počuť eh, viac podrobností k tejto otázke. Ale celkovo som spokojný s týmito návrhmi, lebo modernizujú našu koheznú politiku, implikujú to, čo máme ako skúsenosti z minulosti, hovoríme o evolúcii a nie o revolúcii. Lebo ak by sme sa uberali cestou revolúcie, tak by sme neumožnili všetkým, aby mali užitok z koheznej politiky a aby mohli začať implementovanie e, projektov od roku 2021. Ide nám o Európu, ktorá by mala prinašať výsledky a riešenia v teréne. Ďakujem. Ďakujem pekne, Matis, e, za tvoje komentáre. Monika Vena za Zelených. Nech sa páči. Uh, uh, ďakujem. ďakujem pekne, pani komisárka. Ďakujem pekne za diskusiu o tomto článku. Chcem začať niečím pozitívnym My ako zelení sme silne proti makroekonomickej podmienenočnosti. A ako povedal už teda ako povedala kolegyňa Konstanz, je to jeden z tých prvkov, proti ktorým sa staviame v tomto novom návrhu. Ale úprimne povedané, poviem to možno trošku jednoduchšie, mohlo to byť oveľa horšie dokonca aj tie škrty, Brexit a tak ďalej, a všetky tie vedúce úlohy Európskej únie od klímy po sociálne začlenovanie a integráciu. Toto všetko vzhľadom k problematike, napríklad politike súdržnosti, toto je veľmi dobrý návrh, veľmi dobrý základ pre diskusiu s Európskym parlamentom, hlavne s výborom REGI. E, začal by som teda pozitívne Zelení bojovali už dlho za jednu vec, ktorú tu teraz máme na stole. A to je posilnenie klimatických otázok, 25-percentný cieľ, ktorý bol veľmi dobrý cieľ, veľmi dobrý krok vpred. Mohlo by to byť aj lepšie, my ako zelení sme bojovali síce za viac, ale myslím, že aj takto je to dobré. A veľmi si to ceníme. Inak negatívny zoznam, to, čo sa nesmie eh, hradiť z fondu súdržnosti. Ten bude teraz troška dlhší, také tie zlé investície, napríklad letiska, skládky, fosílne paliva a tak ďalej. Toto je tiež e, dobrý pokrok a tiež e, posilnenie toho relokačného kľúča. To vnímame ako zelený veľmi pozitívne a ceníme si to, lebo dlho sme bojovali za túto koncepciu, aby to išlo na tá rámec HDP, aby sme nepoužívali len hrubý domáci produkt, lokácia fondov, zamestnanosť pre mladých, vzdelávanie, utečenci a integrácia. Toto je z obsahového hľadiska veľmi dobre obsiahnuté. A samozrejme, tiež všetky regióny sú nespôsobilé, neoprávnené. Ten princíp partnerstva je znovu v tom návrhu obsiahnutý a my ako zelení sme boli veľmi znepokojení potom úniku informácií, kde princíp partnerstva s tou povinnosťou zohľadnenia občianskej spoločnosti a miestnych, regionálnych samospráv v každom kroku bol spomenutý, či už išlo o plánovanie alebo implementáciu fondu súdržnosti. Toto všetko z nášho hľadiska to bol veľký krok vpred. A nenašli sme to v tej verzii, ktorá sa dostala von, ktorá unikla na verejnosť. Takže je dobré, že tento princíp znovu je zakomponovaný. Chýba nám však niečo ďalšie Niečo, čo je tiež veľmi dôležité, a to sú horizontálne princípy v týchto článkoch. Horizontálne princípy, ako je napríklad rovnosť pohlaví, udržateľný rozvoj. To už tam teraz nevidíme ako články, je to rozdelené v rôznych častiach návrhu. A len čiastočne. To je to oslobodenie tých horizontálnych princípoch Čiže to je prvá otázka na vás, pani komisárka. Ako chcete zaistiť to, aby horizontálne princípy, ako je rovnosť pohľavy, alebo nediskriminácia, alebo udržateľný rozvoj, aby neboli oslabené tieto? Tým, že budú len v tom bode odôvodnenie. A z akého dôvodu boli tieto horizontálne zásady vôbec tu vyňaté, vyškrtnuté? Je to len v zájmu zjednodušenia, pretože nie je tu náhodou tak troška zmena politiky alebo oslabenie takej dôležitej politiky? Ako môžeme zaistiť, aby tieto princípy boli implementované? Inak tu máme ďalšiu vec, ktorá pôvodne nesúvisí s, s viacročným finančným rámcom. Avšak vy ste uh, povedali, že ten návrh na ten investičný fond že bude predložený, že bude teda integrovaný do spolu s Junkrovým investičným fondom, aby sme to pochopili tak, že to bude vyškrtnuté ako možnosť presun fondu, fondov e, zo štrukturálnych fondov na iný a preto sa chcem spýtať, môžete zaistiť to, že táto možnosť tak, takého transferu bude len obmedzená a bude len dobrovoľná pre členské štáty? Samozrejme, Teraz e, e, možno e, ide o také zadné vrátka, ale ja by som chcel vedieť, či to môžete do detailu popísať pre celú politiku, totiž to v súdržnosti je to veľmi dôležitý bod. Ďakujem. Ďakujem, Monika, za tieto veľmi komplexné pripomienky. Za GUE, NGL, kolega Dimitris Papagnopoulos. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Najprv by som chcel povedať toľko, že ja osobne veľmi si cením to úsilie pani komisárky v eh, takomto nepriateľskom prostredí, v takomto nepriateľskom rámci skúsiť zabezpečiť eh, rovnováhu. Veľmi dobre vieme, že v rámci Európskej komisie sú také osoby, ktoré sú proti koheznému fondu nastavené. A ako náhle je príležitosť, ako teraz pri Brexite, vždy sa snažia uh, o škrty. Takže začnem takým pozitívnym hľadiskom, pani komisárka. E, moja politická frakcia a takisto aj väčšina Európskeho parlamentu, my nie sme e, za znižovanie investícií, pokiaľ ide o koheznú politiku vo novom viacročnom finančnom rámci. Ide o veľký omyl. A ak sa chceme vyhnúť tomu aby sme nespadli do tej pasce, kde členské štáty e, na juhu EÚ sa začnú znovu alebo opätovne byť s krajinami východnej EU, časti EÚ, pokiaľ ide o prerozdelenie týchto financí, mali by sme si ponechať naše stanovisko, že ani jedno euro na menej na koheznú politiku nebude vynaložené. Druhý bod, ktorý chcem spomenúť, sa týka, ako to už povedala uh, madame Makrel, vidím, že tu je tá podmienečnosť z dlhodobého hľadiska zakomponovaná a vy ju zdôrazňujete. Avšak to ide v, to, to, ide v, to je v rozpore s tým, čo dlho hlása Európsky parlament a takisto je to v rozpore s takou nakoniašou logikou, v rozpore s našimi skúsenostiami pred troma rokmi. Európska komisia totižto bola nastavená tak, že zníži kohezný fond na, na Portugalsko a Španielsko práve na základe tejto, tohto kritéria podmi- dlhodobej podmienečnosti. Toto nakoniec sa neudialo, pretože išlo o veľký omyl a bolo to dokázané aj nasledovne. Vzhľadom na to, čo sa deje v Španielsku alebo v Portugalsku, pokiaľ ide o hospodárskú alebo koheznú oblasť, alebo takisto aj v Grécku, v mojej krajine, kde aplikovanie niektorých ustanovení, ktoré boli vynikajúce. Priniesli výsledky a Grécko v tejto dobe sa snaží využívať eh, čo najlepšie eh, zo všetkých členských štátov eh, fondy vyčerpať ich čo najviac. Musíme teda sa snažiť zostať v tejto logike a zároveň aj byť flexibilný. Chcem vám teraz spomenúť niekoľko pozitívnych bodov. Najprv zmenu, pokiaľ ide o kľúč prerozdelenia toho berlínskeho systému. To je veľmi pozitívny signál. Ďalší kolegovia to spomenuli tiež. Okrem HDP. Sú tu totiž to aj ďalšie kritéria. To je veľmi pozitívne. Členské štáty, kde je oveľa väčšia nezamestnanosť mladých, a kde, ktorí sú pod tlakom práve kvôli klimatickým zmenám a ich vplyvom, alebo ktorí majú problémy vzhľadom na migračnú krízu, ktoré musia sa vyvinúť oveľa väčšie úsilie pre integráciu migrantov, potrebujú vo všeobecnosti oveľa viacej týchto prostriedkov. A toto je veľmi pozitívne, že to bolo zakomponované do týchto pravidiel, bez toho, že by sme zachádzali do, takého, do takej logiky toho národného egoizmu. Takisto je veľmi dôležité, aby tu bolo vyvinuté úsilie v zjednodušení postupu s tým, že by sa ponechala tá potrebná kontrola. Aby sme zaručili to, že miestne um, samozprávy, um, regionálne samozprávy a takisto európske orgány uh, zabezpečili to, že tieto peniaze sa naozaj dostanú k tým správnym primateľom, pretože niekedy uh, sa to aj neudialo pretože tie peniaze zrazu skončili niekde úplne inde. A teraz ešte niekoľko špecifických prípomienok. Myslím si, že pokiaľ ide o technickú pomoc, je dobré, že máme flat rate. Ale nemyslím si, že 2,5-percentná hranica je vhodnou, vhodným vrchným limitom. Myslím si, že 4% by bolo oveľa lepšie. Pretože sú členské štáty, ktoré potrebujú pomoc. Sú tu nové členské štáty, ktoré potrebujú uh, čerpať tieto fondy, pretože 2,5 by bolo adekvátne, keby tie podmienky, pokiaľ ide o, o spravovanie, boli perfektné, však to sa nedieje my sme ďaleko od N plus 3 alebo N plus jednotky, pretože uh, už v realite vieme, že to vôbec nevedie k tej oveľa rýchlejšej aplikácii, takže preto sme začali N plus 3 pravidlo uplatňovať. Snažíme sa toto všetko zohľadniť v reálnom živote a nie len meniť pravidlá, ktoré už máme k dispozícii, ktoré sme si schválili práve kvôli tomu, že uh, realita bola e, úplne iná. Povedali sme aj, že Fond pre polnohospodársky rozvoj by mal byť zakomponovaný do tohto balíčka a vôbec nechápem, prečo je vylúčený z tohto balíčka. Takisto nesúhlasíme s tými škrtmi e, v, e, vo fonde Interreg. Interreg by mal zostať na tej výške, alebo teda navýšený. Je to naozaj nevyhnutný nástroj, pre také všeobecnejšie ciele EÚ. V tých nasledujúcich rokoch, nasledujúcich desaťročiach totiž to Európska únia bude chcieť sa rozširovať, e, pokiaľ ide o krajiny Západného Balkánu. A ak Interreg neposilníme, tak nebudeme môcť nikdy dosiahnuť tieto ciele. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, hovorí pán predseda. A teraz ste videli, pani komisárka, že naozaj tie otázky sú početné, veľmi presne špecifikované a v podstate tu interpretujú ten náš záujem, ale takisto aj naše znepokojenie. Chcem vám dopredu už poďakovať za to, že najprv odpoviete koordinátorom, potom budeme mať druhé kolo rečníkov, ktorí sa zapísali na zoznam, aby mohli sa vyjadriť. Ďakujem pekne, hovorí pani komisárka. Ďakujem za vaše otázky, pripomienky, myšlienky. Myslím, že pre mňa sú vždy užitočné, lebo vy ste ľudia, ktorí rozumejú tejto politike. Teraz e, nemáme ťažkosti a začnem s tým, čo povedala pani Ivana, že by to mohlo byť aj horšie, takže na tom e, pracujeme a boli tu rôzne uniknuté e, materiály v rôznych fázach, takže na to sa nespoliehajme, pretože e, môžeme mať 20-25 rôznych scenárov a tak ďalej. A naozaj si myslím, že čo teraz prezentujeme, je najrealistickejšie a najambicioznejšie zo všetkých možností, aby sme nezabudli, odkiaľ sme začali pred rokom a hm, pred rokom sme videli, že to hm, sme politiku krátili o 50, čo boli niektoré hm, povesti, ktoré sme niekedy počuli. A vieme, že nemôžeme byť všetci spokojní. Nemôžeme byť spokojní, ale ja Verím, že dáme na svoj to najlepšie, čo môžeme a to najrealistickejšie. A my sme chceli prispôsobiť e, ten berlínsky vzorec, aby sme zabranili strate, stratám a obmedzili straty a zisky. Takže my sme začali napríklad e, s rímským scenárom, kde sme išli od minus 45 na plus 45 a my sme eh, urobili strop, aby sme obmedzili straty aj príjmy. A ja sa budem snažiť eh, rovnako presne ako vy ste boli presní. Najprv ku kategórii regionov pán Olbricht eh, to povedal, že máme rovnaký počet krajín, ktoré sú spôsobile pre kohezné fondy a menej rozvinuté regióny z HDP pod 75, tam není zmena a máme lepšie sústredenie v tomto programovacom období v menej rozvinutých regiónoch. Takže naozaj si myslím, že je to veľký úspech, že 75% z týchto 374 miliárd pôjde do menej rozvinutých regiónov. V tých menej rozvinutých regiónoch máme teraz skoro 120 5 miliónov Európanov, ktorí žijú v týchto regiónoch a samozrejme zajtra očakávame pokles e, obyvateľstva, ale tento pokles obyvateľstva neznamená vyššie sústredenie peňazí v týchto regiónoch a ja nesúhlasím s týmto názorom, že sa politika mení, takže my Používame tento berlínsky vzorec pre 99, používame od programovacieho obdobia 2005, 2006, 2007, 2014, teraz 2014 2020 a ale keby sme používali ten berlínsky vzorec ako taký, tak vás uistujem, že tie straty by boli oveľa väčšie ako dnes. A preto sme zavedli to, čo sme tu diskutovali, že HDP na hlavu nie vždy najdôležitejšie. A my sme zavedli ukazovatele, ktoré sú podľa nás podstatné pre štáty a regióny o vzdelávaní a nezamestnanosti mladých a migrácii, ale um, to je stimul pre obyvateľstvo. Po prvýkrát máme také veľké zmeny v regiónoch, napríklad v Nemecku máme miesta, kde sa obyvateľstvo zvojnásobilo, takže keď vidíme aj na papieri 0, tak tam nie je 0 v skutočnosti, pretože dvojnásobok obyvateľstva, znamená, že niektoré regióny prichádzajú skoro 15%, takže toto by sme mali všetko zohľadniť. Čo sa týka krátenia, súhlasím, že podľa našich odhadov krátenie v politike je minus 10 v reálnom vyjadrení, ale je rôzne, ako to vypočítať s Brexitom, bez Brexitu, v starých cenách, v bežných cenách, bez alebo s infláciou. Pre nás eh, v reálnych cenách celkové kratenie je minus 10 Ja by som rád povedal, že tieto zdroje sa majú naďalej zameriavať na najchudobnejšie členské štáty a regióny a u nás e, sa to ešte viac zameriava v tomto období na najchudobnejších a tiež e, prerozdeľovanie zdrojov zohľadňuje vývoj e, disparit v Európe a myslím, že to je logika koheznej politiky, že v tých členských štátoch tie členské štáty, ktoré majú väčší pokrok, tak tam pod skôznej politike sa postupne znižuje a v tých regiónoch, kde sa situácia zhoršuje, tak e, podporujeme zvyšovanie fondov. Teraz ďalšia otázka pána Obrichta. Kohezné fondy poskytujú značné zdroje, aby sme e, riešili potreby členských štátov e, v oblasti infraštruktúry. A viete, že kohezia bola zadefinované pre tie členské štáty, ktoré sú pri 2004, kde je mm, potreba budovania infraštruktúry pre e, čistenie odpadových vod a rozvoj železničných a cestných e, spojení mm, bolo veľmi mm, požadované a bolo to e, v škále pre plnenie potrieb rozvoja, ale myslím si, že tá diskusia bola veľmi užitočná a teda hlavné investičné prostreby týchto členských štátov sú viac zamerané na budúcnosť aj štátov, ako je Polsko a Maďarsko, všetkých štátov, ktoré vstúpili do EU v 2004, ako je výskum, inovácia, vzdelávanie, infraštruktúra, obnoviteľná energie. Čiže um, podiel kozných fondov sa teraz vracia k e, tomu normálnemu prideľovaniu, ale zároveň RDF a sociálny fond narastá kvôli nižším potrebám v týchto štátoch e, pre budovanie infraštruktúry a životného prostredia. A tie projekty klesajú v kohezných fondoch a narastajú v RD v sociálnom fonde. Ďakujem pekne, Konstance aj pani Kreol za vaše pripomienky. Jak tak som povedal, že Viem, že tento parlament e, je rozdelený v tejto téme. Myslím, že veľmi dôležité je zachovať e, toto opatrenie pre podporu ekonomického riadenia a zachovať makroekonomické kondicionality. Napríklad uvedli ste príklad Talianska. Nie som si istá, či Taliansko by urobilo tú mapu pre e, zdravotné potreby alebo infraštruktúru alebo aj iných štát, nemám na mysle len Taliansko, no naozaj táto makroekonomická kondicionalita fungovala ako dôležitý nástroj, aby sme zabezpečili, že naše investície budú v jasnom prostredí a nebudú mrhať čas. Nemyslím si, že to je také ťažké. Už sme veľa dosiahli 2000 14 až 2020 v makroekonomickej kondicionalite. A teraz e, sankcie sú spojené aj s záväzkami, aj s platbami. No my ako komisia máme túto povinnosť naďalej zabezpečovať hodné použitie, ale niekedy najlepšie odstrašovacie prostriedky sú tie, ktoré sa nikdy nemusia použiť. Teda chápem vašu otázku, ale je to naša povinnosť, aby sme zabezpečili ako komisia, že peniaze, ktoré investujeme do životného prostredia pre maximalizáciu našich investícií k spolupráci. Samozrejme, rozpočet eh, mierne klesne, ale je ustabilizovaný vo všetkých e, troch e, pilieroch e, cezhraničného, cez národného a cez regionálneho. Toto je novinka a myslím, že je veľmi dôležité, že teraz všetky regióny môžu spolupracovať vo všetkých piatich prioritách s každým regiónom, ktorý chcú, kdekoľvek na kontinente. Takže myslím naozaj, že to sme neznižili, ale práve naopak táto územná spolupráca je mi blízka môjmu srdcu a môžem vás ubezpečiť, že to naďalej budem robiť. Tá e, výkonnostná rezerva a jej orientácia sa ďalej posilní po roku 2020, pretože do Bej revízii nebudeme sa sústredovať len na tých 6% e, prostriedkov pridelných programov, ale aj na záväzky e, z, na 2026 2027 Dobre viete, že na programovacie obdobie 2014-2020 e, bola tá e, výkonnostná rezerva automatická a e, nezohľadňovala ani tie najnovšie špecifické odporúčania pre štát, ani širší socioekonomický kontext. A myslím, že preto bolo na čase, aby táto nepružnosť sa odstranila a my chceme, aby ten nový systém vysielal silné stimuly a zároveň posilňoval strategickú orientáciu e, toho výkonnostného prehodnotenia. E, ďalej k komunikácii v ďalšom programovacom období ten výkonnostný rámec bude pokrať všetky e, ukazovatele výstupov a výkonov. Niekedy som veľmi smutná, keď vidím E, v štátoch, ktoré sú, že hlavne mladí ľudia e, sa zriekajú využívania našich fondov, pretože je tam veľa kontrol a k ukazovateľom výsledkov a predbežných cieľov a milníkov, ktoré sme určili na koniec roka 2024 a úspechy budú zohľadené počas strednodobého eh, hodnotenia programov a výsledky na rok 2014 2020 už nebudú ďalej eh, prebrané po roku 2020, takže teraz eh, v strednodobej revizii vidíme v mm, implementačnom období, ako môžeme zvýšiť prúznosť toho programu a táto revízia zohľadní tie narastajúce výzvy ako napríklad e, výkony a výsledky programov, aby sme programovali predelenie prostriedkov po roku 2015-2027. E, chcem e, potvrdiť, že budem naďalej mať nulovú toleranciu pre podvody, to neprichádza do úvahy, no chcem robiť užívateľsky prívetivé programovanie a Tiež e, zavedeme tento jednotný audit, no je dôležité, aby sme mali e, vysledovateľné záznamy a nemôžeme okamžite e, uplatňovať ten jediný audit, pretože sú tam väčšie projekty s väčšími sumami peňazí, tak to nie je možné. K horizontálnemu princípu sa vrátim k tomu, čo povedala pani Vana. Samozrejme, rodová rovnosť je veľmi dôležitá, nediskriminácia partnerstva a e, horizontálne princípy ako rodová rovnosť a nediskriminácia sú oveľa viac e, prítomné v novom legislatívnom balíku a podľa mňa je to jedno, či sa na to odvoláme alebo nie. Toto v zásade sa musí rešpektovať ako také. Aj v aký notér a máme chartu základných práv, ktorú treba vyvolať v e, tejto súvislosti, takže budeme na to dbať. A to sa uvádzalo už od začiatku naredenia a používajú to programovacie orgány. Takže vieme, že partnerstvo máme princíp radovej rovnosti a nediskriminácie a v programovaní a v plnení a v výbere projektov. Takže sa domňame, že toto je najlepší spôsob, ako to naozaj plniť a nie len, aby to bolo symbolické. Takže myslím, že to sú dôležité princípy. Tak neviem, že či tu ešte ostávajú nejaké otázky k prioritám. Tiež pani vám chcem povedať, že najväčšia časť našich fondov z týchto 374 miliard eur pôjde na tie dve priority. Prvá je e, Smart Europe s inováciou a výskumom a druhá je Zelenšia Európa, Green Europe s energickou efektivitou a to je veľmi dôležité a k programu InvestEU podpredseda Katonem povedal, že príde 19. maja a to bude na dobrovnom základe a limit je 5%. Takže členské štáty by mohli použiť 5% z ERDF, aby ich používali pre program InvestEU. Pán Papadimus Samozrejme, nikto nesúhlasí so znížením, ale to je život. A s Gréckom samozrejme viete veľmi dobre, že sme prijali tieto mimoriadne opatrenia. Grécko teraz môže byť hrdé, že e, to bol prvý štát, ktorý splnil absorciu na toto obdobie vďaka práce výboru Regi a Rady a je prvé v čerpaní prostriedkov na rok 2014-2020 a myslím, že máte pravdu, že grécky prípad, ale aj španielský prípad, aj portugalský prípad ukazuje, že by sme mali byť pružní, ako som povedal na začiatku. V tej nečakanej situácii musíme byť e, pripravení oľa rýchlejšie pomáhať. Tiež máme ten e, prípad e, Caterpillar že musíme byť e, veľa rýchlejší pri pomoci ľuďom, ale no, závisí to od e, HDP na hlavu a keď to robíme len podľa berlínskeho systému tak, výsledky budú horšie a bude tam veľa väčšia medzera, preto si myslíme, že potrebujeme isté úpravy, aby sme zavedli isté e, ukazovatele aj v v bohatých štátoch máme mm, chudobné miesta a mm, my sme to upravili o vzdelanie a klimatické zmeny a to nám dáva možnosť znižiť straty a zisky, aby sme nemali obrovské zisky a obrovské straty. Takže ďakujem pekne, neviem, Ďakujem pekne, pani komisárka, za túto presnú odpoveď e, poskytnutú každému z našich koordinátor. Ako vždy máme zase ťažkosti s dodržením rečníckého času, pretože tu máme ešte 15 zapísaných našich kolegov, ktorí žiadajú o slovo. Chcel by som vás teraz poprosiť, ak by ste si naozaj želali, že pani komisárka odpovie na každú vašu otázku, tak naozaj sa snažte hovoriť stručne, čo najkračšie. A ideálne by bolo jedna minúta, maximálne 1,5 minúty za každého rečníka. Teraz odovzdávam slovo našemu kolegovi z výboru pre rozpočet. Pánovi Fernandesovi ďakujem pekne. E, pani komisárke, ja by som e, sformuloval trošku možno takú provokačnú otázku. Vy dodržiavate názov kohezná politika, pretože táto politika nie je koheznou politikou. Pretože keď 45 chcete odobrať koheznej politike, to je vlastne zničenie koheznej politiky ako takej. Všetci vieme, že kohezný fond na najchudobne ide na najchudobnejšie krajiny. A vy hovoríte, že funguje dobre. Ak funguje dobre, tak ho, tak ju teda znížime o 45 Ak udržíte úroveň kohezného fondu, ak budete aplikovať tie isté kritéria, tak to bude e, výsledkom tohto bude úplne niečo iné. Pozrite sa na toto. Vy si myslíte, že musím hovoriť teda v mene krajín, to je niečo, čo vy verejne budete rozprávať všetkým krajinám, tak v podstate tým pádom podkopete toto všetko. U nás, keď sa pozrieme na tie sumy, ktoré každá krajina dostane, tak to, buď, to zničí, zničí princípy, ciele. Mm, napríklad mi povedzte Luxembursko, Rakúsko, Holandsko, Belgicko, Dánsko. To sú chudobné krajiny podľa vás? Áno? Pretože majú 0% na škrty. A keď sa pozriete na... Teraz budem hovoriť v, v mene krajín, pretože vy ste ma k tomu donotili Lit, Litva, Lotyšsko, Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Portugalsko a Slovinci. Toto sú bohaté krajiny podľa vás, áno? pretože tieto krajiny majú škrty 7 až 24 Tak povedzte mi, aká je tá proporcionalita? Samozrejme, že to je trošku nejaký vážny problém, ktorý nám tu plane, pretože keď škrtame takýto veľký fond a ktorý je nasmerovaný na tých najchudobnejší. A keď tu chcete 40% škrtnúť, môžete dodržať, aké chcete pravidlá, nikdy ten výsledok nebude dobrý. Môže to byť ešte horšie. A ak e, to skončí zajtra, tak to bude ešte horšie. Ak príde ku koncu sveta zajtra, ďakujem pekne. Hovorí pán predseda, odozdávam slovo teraz kolegovi Uasuj. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem e, pán predseda, za slovo. Pani komisárka, niekoľko veľmi stručných a rýchlych úvah by som si dovolil povedať, aj keď niekoľko otázok vám už bolo položené, ktoré som chcel položiť ja. Dovolte mi komentovať ten pozitívny aspekt, ktorý mm, je aj tu v tomto návrhu tie tematické rozdelenia cieľov a zjednodušenie postupov, a oveľa väčšia flexibilita ktorú návrh prináša. Avšak v ďalších oblastiach, to vieme všetci veľmi dobre, obzvlášť v oblasti e, činnosti únie, navrhujeme rozpočtové navýšenia dosť značné za tých istých podmienok. Takže ja som, e, dúfam, že sa nemýlil, dospel k takému výsledku, že rozhodnutie škrtov na koheznú politiku bolo politickým rozhodnutím. A preto, pani komisárka, chcel by som vám položiť jednoduchú otázku. Naozaj veľmi ľutujem, že prišlo k takýmto škratom v takej politike, ktorá vždy bola známa tým, že e, pomohla e, znižovať rozdiely medzi jednotlivými krajinami, nerovnosti, nepra- nespravodlivosti. A ako Portugalčan musím povedať, že ako môžem toto vysvetliť potom mojej krajine. Táto kohezná politika ktorá počas rokov 10 ročí, ktorú bolo niečo, čo sme najviac bránili, pretože to bol najväčší prínos Európskej únie v Portugalsku, v krajine, ktorá je relatívne chudobná. A v regióne, odkiaľ ja pochádzam, ten je veľmi chudobný. Ako môžem tam povedať, že táto kohezná politika bude mať takto silné škrty? A hlavne pokiaľ ide o moju krajinu. A pritom oveľa bohatších krajinách príde k navýšeniu prostriedkov. Ďakujem pekne. A teraz náš kolega Žilo. Ďakujem pekne. Pani komisárka, najprv vám chcem poďakovať za vašu prezentáciu veľmi stručne a rýchlo. E, spomeniem rôzne body, ktoré už spomenuli kolegovia, ale pred niekoľkými dňami sme dostali informácie ohľadom týchto škrtov. Ešte nemáme dosť času na to, aby sme to rozanalizovali, ale myslím si, že komisie predložila niekoľko odvážnych krokov, odvážnych návrhov. Tieto návrhy už našli svoju odozvu, pokiaľ ide o niektoré myšlienky v koheznej politike, regionálnej politike. Aj my sme niečo podobné odhlasovali pred niekoľkými týždňami na plenárnom zasadnutí. A ja by som teraz eh, chcel vyzvať a eh, vyzdvihnúť hlavne rozšírenie kategórie prechodných regionov. To je nová organizácia, nová štruktúra, ktorá dúfam, že nám umožní lepšie pokryť tie stagnujúce regióny, ktoré by mohli eh, sa naštartovať a bolo to dokázané aj v správe o koheznej politike. To je niečo veľmi dôležité. A keďže chcem byť stručný, tak eh, len veľmi rýchlo iná téma. Viaceré európske regióny eh, sú a budú postihnuté Brexitom, Írsko napríklad, ale aj niektoré francúzske regióny, ako je napríklad severná časť Francúzska, Normandia, Bretonsko. A vo vašich návrhoch, povedzte mi, vieste si predstaviť nejaký systém alebo nejaká, nejakú štruktúru pre tieto regióny, ktoré častokrát budú pobrežnými, hraničnými regiónmi. Ďakujem pekne. Ako náhle prekročíte rečnícky čas, e, tým pádom e, vaši kolegovia nebudú môcť e, sa vyjadriť, pretože v určitej chvíli budeme musieť ukončiť a uzavrieť tento rečnícky zoznam, aby mohla pani komisárka odpovedať. Pán Vöge má slovo. Um, Ďakujem, pán predseda. Ako kolegovia povedala, najväčší problém je rozpočet, ktorý je určený pre koheznú politiku po roku 2019 a dúfam, že parlament sa bude snažiť zmeniť tieto škrty. Videl som e, zoznam e, škrtov a e, Spojené kráľstvo tam vôbec nie je, my budeme mať vlastne škrt 100%. A samozrejme teda príjemcovia tieto peniaze prinú, ale v rámci tohto kontextu áno, myslím, že pani komisárka konala dobre a mm, mali by sme uvítať to, že všetky regióny sú pokryté, to parlament žiadal, je tu flexibilita pre regióny a ako spravodajca povedal, pokiaľ ide o dopad e, európskych fondov v Severnom Írsku, tak tam navrhujem, aby sme pokračovali podpore mierového programu Mali sme delegáciu v Severnom Írsku a videli sme, aké dôležité sú tieto zdroje a e, podporuje to aj vláda Spojeného kráľovstva. Tiež podporujem zjednodušenie a jednotný audit. Ide o to, aby sme zabezpečili, aby zdroje sa používali efektívne a podľa svojho určenia, takže jednotný audit je veľmi dôležitý krok. A mám otázku, ak pán predsedovali, týka sa Interreg. Zdá sa, že tento návrh predpokladá spoluprácu medzi členskými štátmi, ktoré majú pozemnú hranicu a chcem sa spýtať, že či to je jediný cieľ Interreg, alebo bude možné aj pre členské štáty, ktoré majú námornú hranicu, aby spolupracovali v tomto zmysle. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo Martina pani komisárka, že ste medzi nás prišli. Chcem eh, sa poďakovať za tie poznámky na vašej tlačovej konferencii, keď ste hovorili o podpore mírového procesu v Severnom Ja som bola členkou misie a videla som, aký dopad má financovanie kohezných programov pre mierový proces v tejto oblasti. Áno, sú tam ťažkosti, ale ja som sa prešla po moste mieru a mm, v severnom e, Belfaste a v mene ľudí zo severu vám chcem poďakovať e, za to, že ste povedali, že tieto zdroje budú pokračovať ďalej a po Brexite pretože mnoho ľudí má otázky, e, či budeme mať zdroje na mierový proces a chcem vám poskytnúť kopie našich dohôd, lebo e, e, mnohí nás žiadajú a pýtajú sa na veľkopiatočnú dohodu, čo s tým bude. Takže ja vám to chcem odovzdať, lebo mám veľké obavy a otázky, aké bude pokračovanie. Musíme vypočuť e, tieto obavy. Ten, to tsunami breakfastu by mohlo zmietnúť všetko to, čo sme dosiahli v mierovom procese. Takže je veľmi dôležité, aby tieto obavy boli vypočuté a že tu bude vlastne istá miera ochrany aj po Brexite že sa zachovajú vlastne e, princípy partnerstva, a horizontálne princípy. Ďakujem. Ďakujem pekne, Martina. Teraz e, náš kolega za zelených, pán Verapa, ďakujem pekne. Ešte Ďakujem pekne, pani komisárka, že ste medzi nás prišli. Nebudem už opakovať, čo povedali ostatní kolegovia. Chcem len povedať, že som e, prekvapený, že komisárka alebo komisia nikdy nebude súhlasiť so škrtmi v koheznej politike, ale teraz vaše návrhy sú úplne iné. Som prekvapený, že Európska komisia sa pokúša riešiť nové problémy na účet koheznej politiky. Ak chceme plniť nové úlohy konať novú prácu, musíme hľadať nové finančné zdroje. Ak a máme ešte staré úlohy, ktoré sú nedokončené, tak by sme tam mali tie zdroje nechať, lebo tieto staré témy zostanú nevyriešené a budú ešte akútnejšie, ako boli predtým. Zdá sa mi zvláštne, že škrty v koheznej politike e, majú najväčší dopad na krajiny, ktoré sú teraz eh, v eh, období prechodu svojej politiky. A my sme často diskutovali o tom, že tieto krajiny trpia stagnáciou. Eh, a je to prirodzené, lebo rozvojová perspektíva sa sústreďovala na pomoc pre rast. Takéto náhle škrty nie sú možné. Ak to chceme e, e, zmierňovať, ak chceme obmedzovať ten rozpočet, tak to musíme robiť postupne. Nemôžeme e, škrtať všetky náklady. Ďakujem pekne. Koordinátori vyjadrili svoje postoje za všetky skupiny. Ďakujem. A teraz poprosím, aby sme išli rovno k otázkam pre o, pani komisárku, pán kolega Bogoviš, Nech sa páči, máte slovo. Uh. Ďakujem pekne za slovo. Je pred vami náročná úloha a chcem položiť otázku, ktorá tu zostáva nezodpovedná. Nemáme kritéria, ktoré sa týkajú migrácie medzi regiónmi a z chudobnejších regiónov do bohatších regiónov. Takéto kritérium sa neobjavuje. Mnohé regióny strátili veľké množstvo obyvateľov, ktorí sa presunuli do bohatších regiónov. Toto kritérium potrebujeme. Potrebujeme ho aj v kohezných fondoch. Viete, že vo fonde pre rozvoj vidieka, e, sa tam niečo objavuje, ale to nie je správne. My sme urobili vážnu chybu v koheznej politike a tá spôsobí, že sa úplne stratia naše vidiecké oblasti a ľudia sa presunú do mestských oblastí. Naše, náš vidiek zostane vyprázdnený. Zároveň na globálnej úrovni prichádza mnoho migrantov a to tiež spôsobuje ďalšie problémy. My to chceme riešiť v e, našom regióne a myslím, že toto by sa malo dostať do záverečného návrhu. Ďakujem, pán predseda. chcem sa pani komisárke poďakovať za výsledky, ktoré nás úplne neuspokojujú, ale máme aké také pozitívne výsledky. a máte zásluhu na tom, že sme takéto aspoň čiastočne pozitívne výsledky dosiahli. Mám tri otázky. E, e, tie nové kategórie, ktoré sa sústredujú na nezamestnanosť a nové parametre, e, ktoré ste spomenuli, a ako sa premietnú do všetkých troch kategórií pre regióny a potom časová, časová otázka. E, jednotlivé ustanovenia chcú zlepšiť viacročný finančný rámec e, vo vzťahu ku kohezii a v tomto legislatívnom mandáte a zatiaľ máme len prvé čítanie, takže aký je časový rozvrh? No a Európsky sociálny fond, zatiaľ tam nemáme e, jasné pravidlá, ale mm, myslím, že sa uberáme smerom ku renacionalizácii týchto fondov. A tieto dva fondy sú veľmi úzko prepojené a bolo by veľmi riskantné, keby sme sa uberali e, týmto smerom v júli. Budeme hovoriť e, o uznesení o vidieckých regiónoch. E, je to 80 e, teda je to 30 obyvateľov EÚ, ale je to 80 územia EÚ. Chcete o tom niečo robiť, že popri mestských zónach budeme mať agendu aj pre vidiecké oblasti? Musíme prispôsobiť priority. Nemôžu byť tie rovnaké, musia sa zmeniť a byť aj v službách týchto vedeckých oblastí. Ďakujem pekne, náš kolega Malatýš. A poprosím, aby ste sa snažili, teda poprosím vás, aby ste sa posnažili byť e, stručný, stručná. Mám veľa otázok, e, čo sa týka plnenia naredenia, ale samozrejme dnes nemáme na to čas, aby sme o tom hovorili a ešte tie ďalšie dve miery prefinancovania a spolufinancovania a tie um, makroekonomické kondicionality a reality. To ešte musíme prediskutovať, ale aj my ako výbor regie a vy ako naša komisárka nemôžeme byť spokojní s týmto poklesom v koheznej politike, pretože keď sa pozrieme na MFF ako celok, tak máme tam nárast v programoch konkurencieschopnosti a v programoch konkurencieschopnosti vieme, že tie najrozvinutejšie štáty používajú najviac tých e, programov konkurenceschopnosti z jasných dôvodov a pri e, tomto krátení koznej politiky a s týmto nárastom v programe konkurencieschopnosti vysielame úplne zlý signál, takže my neznižujeme mm, nerovnováhy, ale zvyšujeme ich a nepracujeme na jednote a solidarite, ale proti nej. A mali by sme na, za to bojovať. A ďalšia vec sa týka tej tabuľky, tieto uh, E, pridelené prostriedky pre členské štáty. Myslím, že potrebujeme naozaj konkrétny zdroj stíslený pre každý členský štát, aby sme lepšie chápali, ako sme naozaj dospeli k konkrétnym sumám pre konkrétny štát, pretože keď sa pozrieme na rozvoj, viem, že ste povedali, že ste zohľadňovali iné indikátory, ale stále som nedospela k rovnakým výsledkom. Ďakujem pekne, Jozef. Pán predseda, drahí kolegovia, veľmi ľutujem eh, tie podmienky, za ktorých eh, eh, tento dialog sa odohráva s pani komisárkou. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme mali rozpočtové stanovisko pre našu inštitúciu. Máme komisárku, ktorá nám prišla pohovoriť o koheznom fonde a ktorá tu zastupu, ktorý zastupuje 30 rozpočtu. A my nie sme Eh, alebo nemáme tie, tú možnosť eh, to rozdiskutovať s ňou a veľmi to ľutujem. Chcem položiť pani komisárke len jednu otázku. Ja eh, poznám jej angažovanosť, jej rozhodnosť brániť záujmy práve regionálnej politiky. Ale musíme však skonštatovať, že návrhy, ktoré tu boli predložené, sú naozaj pod úroveň. Možnosti, ktoré by mohli byť za, um, stanovené preto, aby sme zabezpečili rozvoj našich e, území, sú naozaj veľmi slabé. A chcel by som vedieť, ak, alebo vidieť túto takúto politickú vôľu pretavenú do e, tohto stanoviska, pretože na jednej strane na tie škrty, naozaj vážne značné škrty, ktoré sú oveľa väčšie ako to, čo sme vôbec očakávali, alebo čo očakávalo naše obyvateľstvo. Dúfam, že my, volení zástupcovia, počas diskusie sme dostatočne prejavili svoju vôľu, svoju rozhodnosť mať vplyv na to, aby tento návrh, ktorý tu bol odprezentovaný, bol zlepší. Aspoň sa snažím to vyjadriť za nás všetkých tento návrh, ako aj za celú Európsku úniu. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, Jozef. Chcem pripomenúť, že sme venovali dve hodiny diskusii s pani komisárkou a je samozrejme prirodzené, že koordinátori majú viac času, aby vyjadrili stanovisko politických strán a pani komisárka by mala čas na to im presne odpovedať. To sa nám aj podarilo zrealizovať. Takže teraz odozdám slovo ešte dvom ďalším rečníkom. Pani komisárka nebude môcť odpovedať všetkým e, presne. Čiže o, o, oddelenie e, SV jej štábu vlastne nám zašle každému z vás presnú odpoveď. Teraz ešte odovzdám slovo kolegovi Nurekovi. Ďakujem. Som rád, že môžem eh, hovoriť aj ako spravodajca. V prvom rade chcem osloviť komisárku a povedať, že viem, eh, kde ste začali a nebola to nula, bolo to minus 10, takže čo ste dosiahli, asi nie je eh, to najlepšie, ale je to najlepšie možné. Viem, že máte 4 minúty na odpovedanie 15 otázok, no ja hm, poviem takto, keďže sa tu to presunulo na e, Ruvirc, e, takže teraz potrebujeme nový prístup k, s e, jazykom, ktorým každý hovorí a myslím tiež, že oni pochopia, že potrebujú nechať úrovne na nac v regióny prechodoch a myslíte si, že chápu, že žijú v regióne, ktorý je spôsobili na program eh, cezhraničnej spolupráce. Myslím si, že tentokrát by sme eh, mali CPR robiť tak, aby sa dalo ľahko čítať ako noviny, než by sme sa mali čítať, že prečo si eh, politici a ľudia myslia, že Európska unia bola chyba a teraz vyhrajú voľby. Myslím, že naposledy komisia a parlament mali viac ako 2,5 roka na to, aby odsúhlasili a prijali CPR a teraz máme 8 mesiacov a čas je proti nám, takže mali by sme začať pracovať okamžite. Myslím, že keď e, je menej peňazí niekde, tak mali by sme vysvetliť, že prečo je to tak. A je to asi preto, že v niektorých miestach investujeme 20 rokov po sebe a to má istý dopad a dobrý a pozitívny účinok, ale musíme to vysvetliť lepšie. V opačnom prípade e, tento pojem bruselská bublina alebo strasburská bublina ostane a my e, musíme sa vrátiť do terénu a vysvetliť, že tento CPR nie je len ďalší papier, ale je to záruka lepšieho života v ďalších 7 rokoch. Merci Ďakujem pekne, kolega Hetman. Šanovná pani komisár. Vážená pani komisárka, ak máme um, chrániť e, metódy pre rozdelenia tých peňazí, tak e, potom je nám Európska komisia dozná e, veľmi osobitné informácie, pretože ak zastávate stanovisko, že stále v nastupujúcej perspektíve sa budeme prikladať tým najchudobnejším, tak v žiadnom prípade to, čo bolo navrhnuté, nedokáže nikto pochopiť, prečo Litvom napríklad minus 24% a Fínsko má plus 5%, Portugalsko má minus 7% a Španielsko plus 5% to sa nedá um, pre vysvetliť, ak nám e, nepredstavíte e, túto rozšírenú e, zmenu berlínsku metódu o tom, aké váhy ste prikladali do iných ukazovateľov. A druhá vec je, že prikladám sa k vám, že treba trvať na nulovej tolerancii a preto dôrazne s istotou nemôže e, to byť e, zbytková zodpovednosť a e, to nemôže sa premeniť na byrokratizáciu systému pre všetkých ostatných príjemcov. Merci beaucoup, notre collègue Ďakujem pekne. Náš kolega Hosovský, nech sa páči. Panie przewodniczący, pani... Pani predsednička, pani komisárka, ja mám um, horúcu prozbu, technickú prozbu, ktorá smeruje na mnohých mojich kolegov. Dnes e, nám zjavne chýba čas. Vidno, že je tu uh, veľ, uh, keď záujem e, o e, rozpravu s vami z tých položených otázok, no a preto nebudem e, využívať čas na položenie konkrétnych otázok, hoci ich mám veľa. Prosím predsedujúceho aj komisárku, aby sme sa stretli v budúcom týždňa, aby sme sa stretli a debatovali pokojne o týchto témach, lebo sú dôležité. A 3, 4 či 5 rokov, čo tu sme, stále e, si e, pamätáme na jednu e, akceptovanú pravdu, že aké dôležitý je kohezný fond, aké dôležité sú tieto peniaze, keďže také to veľké kratenie tých prostriedkov na čo musíme tú tému prebrať rozsiahlo. Nestačí to len na dvojhodinovom stretnutí s pani komisárkou, takže naplánujeme si takúto schôdzku budúci týždeň v Bruseli. Dobre, takže tým uzatvárame diskusiu. Žiaľ Bohu, sú to práve časové obmedzenia, ktoré nám nedovolia ďalej pokračovať, pretože viete, že musíte ísť plenárku hlasovať. Odovzdám slovo teraz pani komisárke Kretu, aby odpovedala na tie otázky, ktoré jej boli položené. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Veľmi dobre rozumiem vašim otázkam a e, áno, potrebujeme hovoriť o týchto veciach viac. E, ja, môj tím, vedúci môjho kabinetu, všetci budeme k dispozícii na ďalšie vaše otázky, lebo naozaj si myslím, že vy by ste mali mať možnosť e, sa vrátiť k vašim voličom a vysvetľovať tieto veci. Kontext, ktorý v ktorom sa nachádzame, Brexit a ďalšie nové priority, to sú dôležité veci neviem, budúci týždeň, či to bude možné. V pondelok, útorok som v Taline a vo štvrtok eh, v Sofii máme radu ministrov, takže hm, neviem. Ale možno, že e, náš tým nájde možnosť e, ďalšieho stretnutia. Chápem vaše obavy. Chápem, e, že sú tu otvorené veci. Áno Celé mesiace aj po nociach sme diskutovali o vyvažovaní tohto návrhu. Áno, kohezná politika je najdôležitejším vyjadrením solidarity. Spolu sme sa rozhodli, že pre všetky regióny budeme aplikovať koheznú politiku. A otázka, ktorá je pred nami, dosiahnutie rovnováhy medzi e RDF e, e, a koheznými fondmi, keby sme toho mali viac, bolo by to lepšie ale e, e, krajiny, ktoré pristúpili v roku 2004, tam sme vykonali veľa pri budovaní infraštruktúry cestnej, železničnej. A tieto krajiny teraz e, potrebujú už iný typ investícií, takže komisia urobila túto, toto rozhodnutie, teda, že tieto krajiny dostanú viac zdrojov na ERDF ak sa zhodneme na tom, že kohezná politika sa má vzťahovať na všetky regióny, tak musíme hovoriť aj o Dánsku a o Rakúsku napríklad. Musia mať kritickú e, e, mieru týchto fondov. E, Holandsko má 12 eur na hlavu. Kde to ešte môžeme znižiť? Ak im dáme len 1 euro, tak povedia nie, ďakujeme. V iných krajinách máme až 200, 300 eur na občana. Takže ak chceme mať tú rovnováhu, tak to tu musíme rozumieť. Tak kde máme ešte ústupovať v Dánsku a v Rakúsku? Lebo inak oni potom povedia, že už si neprosia takúto koheznú politiku. Takže Dánsko malo po 14 rokov e, mieru 14 eur na hlavu a e, e, Holandsko 12 a iné krajiny mali mieru 200 až 300 eur na osobu. E, toto je kohezná politika a dúfam, že takto aj zostane. To je vyjadrenie solidarity. Pozrieme sa na celkový obraz. To nebola naša túžba krátiť fondy. Ale nerobili sme všetko na účet koheznej politiky. My sme veľa hovorili s e, ostatnými komisármi. Každý chce zanechať nejaký odkaz, chce mať fondy na digitálnu politiku, na migrantov, na priemyselnú politiku. Ale to všetko sa odohráva e, na úrovni koheznej politiky a o tom sme intenzívne diskutovali. Je mi ľúto, že niekedy tomu nerozumieme, e, áno, nepotrebujeme sochy a, a zanechávať pamiatky, ale robíme to, čo sa dá, to, čo je možné program e, Mier Plus, teda program v Severnom Írsku. Áno, je nám ľúto, že e, Spojené kráľovstvo odchádza, ale mne záležalo na tom, aby sme tento program podporovali aj ďalej, lebo je to veľmi dôležitý program. A samozrejme, máme na to veľa zdrojov, ale pozrime sa, čo do toho programu teraz vloží Spojené kráľovstvo, lebo Severné Írsko, teda Írska republika, poskytuje svoje zdroje. Takže musíme teraz počkať, ako zareaguje Spojené kráľovstvo na našu ochotu pokračovať v podpore mierového procesu. Berlínska metóda. Pani Malitič Berlínska metóda je 80 eh, HDP na eh, hlavu. A áno, potom môžeme sa pozrieť, ako to urobíme, ako to prispôsobíme. Lebo ak máme čistý prístup HDP eh, na hlavu, tak to je problém. Napríklad s Portugalskom, tam by to bolo viac ako 35%. Teraz Portugalsko má minus 7, čo je vlastne je menej ako minus 10, lebo všeobecné alebo celkový priemer e, škrtov je minus 10. Takže Portugalsko je na tom lepšie. Keď Francúzsko znížilo, tak sme uznali, že e, potrebujeme rozvoj v regiónoch. Nerobíme, nepracujeme s celými štátmi, my sa zameráme na regióny. No a Áno, viem, e, že budete o tom hlasovať, je to veľmi dôležité. Ale chcem teraz povedať, že tento kalendár napokon, e, pokiaľ ide o hlasovanie, je vo vašich rukách. My ho nenavrhujeme. My chceme e, ukončiť rokovanie do roka. A táto diskusia mm, mi ukazuje, že celkový rozpočet pre okoliznú politiku nemôže uspokojiť všetky potreby a to som sa obávala od začiatku. A je jasné, že za týchto okolností musíme vyvinúť tlak na členské štáty, aby prispievali viacej, aby sme uspokojili všetky potreby, ktoré naši občania majú. Teraz rozpočet sa komponuje ako 1 euro na deň na osobu z členských štátov. Takže prosím, choďte domov a ja budem robiť to isté vo všetkých členských štátoch a žiadajte o členských štátov, aby prispievali viacej do európskeho rozpočtu. Tieto zdroje potrebujeme. Nemôžeme urobiť všetko e, za jedno euro na deň. Zavedli sme niekoľko daní, ktoré z, rozšíria naše zdroje a viem, že v rade bude veľký boj o to. Nebudú chcieť napríklad daň z klimatických zmien ale my potrebujeme väčšie príspevky od členských štátov. A chcem vám na záver pripomenúť, že toto programovacie obdobie e, tam je 75 rozpočtu pre e, najmenej rozvinuté regióny. Takže pozrime sa na celý obraz. Nie sme úplne spokojní s tým, čo sme dosiahli, ale to je to najlepšie, čo sa dá dosiahnuť, aby sme udržali túto politiku ako politiku pre všetky regióny. Ďakujem vám veľmi pekne. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Chcem ešte pripomenúť, eh, že ide o návrh komisie a že my sme kolegislátori a že tu je aj Európska rada. Čiže aj vy môžete zatlačiť na Európsku radu a tým pádom svoju úlohu kolegy Slátora splniť a tento proces je len na začiatku. Vrátime sa sa, alebo stretneme sa na našom ďalšom stretnutí 20. júna v stredu na ďalšom zasadnutí REGI. Ďakujem vám za účasť a želám vám dobré hlasovanie a šťastný návrat domov a čo skoro dovidenia. Ne pas facile. Je